Takže požiadam vás, aby ste sa usadili a oznámim eh, výsledky eh, volieb. Počet odozdaných hlasov 729, ne, neplatných hlasovacích lístkov bolo 12, odovzdaných platných hlasovacích lístkov bolo 717. A to znamená, že absolútna väčšina je 359 hlasov. A teraz sa eh, prečítam eh, výsledky v abecednom poradí. Castaldo 113 hlasov, Kretu 342 hlasov, pán Čarnecký 240 hlasov, pani Galpelce 400 hlasov, pani Guillaume 334, pán Lambsdorff 311, pani Lunáček 222, pani McGuinness 441, pán Papadimulis 153, pán Ren 327, pán Sasuli

Absolútnu väčšinu hlasov získal Tajany, McGuinness, Wieland, Valkasel Zizu, Gal Pelc a pani Valean. Gratulujem týmto kolegom k ich zvoleniu. No a znamená to, že znamená to, že 8 ďalších postov ešte treba obsadiť, čiže nás čaká druhé kolo. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak predpokladám, že kandidáti z prvého kola svoju kandidatúru udržia. Vidím, že nikto nie je proti, takže kandidáti ostávajú. No a preto navrhujem, aby sme vykonali eh, druhé kolo. Pán Weber bohužiaľ bez mikrofónu. Vážený pán predseda, ja by som chcel požiadať, aby sme prerušili zasadnutie na 10 minút, aby sme sa mohli poradiť eh, skupina EPP s ostatnými skupinami, ako sa teraz vyrovnať s tým výsledkom. Ak je to možné, ďakujem. Ja navrhujem, aby sme začali teda o 17.20 a teraz zasadnutie prerušujem.